názorov. Nie prvá výmena názorov v tejto téme. Je to vec, ktorá zamestnáva parlament už istú dobu. Nemáme pred sebou text a dôvod je jednoduchý. Správa Elmara Broka z výboru AFED je dostupná vo forme úvodného dokumentu, ako neoficiálneho dokumentu, avšak nedošlo ešte k formálnemu predloženiu. nakoľko Európsky parlament eh, práve eh, schvaluje a rokuje o stratégii? Pričom eh, skúma všetky legislatívne ustanovenia ktoré súvisia s vytvorením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a je to ako spoločný balík, pričom je rozhodnutý nezahájiť postup schvalovania správy a takisto aj správy združené bez toho, aby sa vychádzalo z nejakej celkovej dohody s inými inštitúciami v niektorých principiálnych otázkach, ktoré boli nastolené. Z tohto dôvodu parlament začal pracovať na návrhu stanoviska, avšak nedošlo ešte k formálnemu zahájeniu práce na samotnom texte. Nedostali sme teda formálnou cestou text AFETu pre naše stanovisko, nemôžeme teda ani pristúpiť k vypracovaniu nášho naše verzie, nášho znenia. Samozrejme sú isté zásadné základné princípy, ktoré e, sa chystá parlament aj potvrdiť. Práve vo svetle týchto, alebo vo vzťahu k týmto je e, celkom užitočné e, vymeniť si názory dnes po tom, čo sme už riešili tie hlavné linie správy pani Gresle ktorá sa týkala finančného nariadenia. Toto je teda diskusia, ktorá sa netýka textu, ale nadvezuje na našu rozpravu. A ide o to, aby sme zapracovali tie predchádzajúce stanoviska výboru pre rozpočtovú kontrolu. Prvá vec, ktorú treba zdôrazniť, je, že rozličné aspekty, ktoré súvisia so schválením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, by mali byť vnímané ako balík. A nemám na mysli len rozhodnutie rady a pozmenenie nariadenia finančného a nariadenia o zamestnancoch. Zahnul by som aj dva ďalšie dodatočné aspekty. ktorých musí uvažovať parlament ako integrálnej súčasti e, pri vyrokovávaní tohto balíka. No, hovorím o medziinstitucionálnej dohode a konkrétne časť, ktorá súvisí e, so spoločnou vonkajšou a bezpečnostnou politikou a úprava rozpočtu, ktorá súvisí e, s potvrdením a schválením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. sme súčasťou veľmi komplexných rokovaní a myslím si, že musíme prijať nejaké stanovisko a to musí byť súčasť našich rokovaní. Keď sa teraz pozrieme na návrh, ktorý prezentovala vysoká predstaviteľka a ktorý bol predmetom rozpravy na výbore pre vonkajšie záležitosti včera, ako mnohí viete, Samozrejme, dostaneme viac informácií o výsledkoch rozpráv na tomto výbore. Formálna, formálna pozícia, formálne stanovisko nebolo schválené, ale došlo k politickému koncenzu a k utvrdeniu si istých princípov e, na úrovni rady. Avšak z tých úvodných tlačových vyhlásení a tlačových správ Napriek tomu, že záväzok bol prijatý, že sa budeme pozerať na to hlbšie, že pôjdeme hlbšie v nadchádzajúcich dňoch. Zdá sa, že ešte je pomerne veľká cesta pred nami, aspoň teda pokiaľ ide o radu. Návrh eh, komisárky Eštonovej, respektíve vysokej predstaviteľky Eštonovej, obsahuje myšlienku, autonómie funkčnej tejto externej služby, aby to bola aj nová inštitúcia z pohľadu finančného nariadenia. Aj napriek tomu, že e, v zmysle Lisabonskej zmluvy e, je zadefinovaná ako služba. Z historického pohľadu Európsky parlament sa e, k takýmto veciam stával rozdielne pričom podpora služby, ktorá sa spadá pod administratívnu štruktúru komisie, respektíve teda parlament sa k tomu stával ináč. V dokumente Elmara Broka je načrtnutý aj takýto postup, pretože nie je pochyb o tom, že podľa nás je toto ideálne riešenie. Je to podľa nás to najlepšie riešenie a jediné, čo môžem z tohto miesta spraviť, je zopakovať takéto riešenie potvrdiť ho. Zároveň, ako vedia kolegovia, som presvedčený, že Európsky parlament musí byť e, schopný e, zaujať realistické stanovisko a musí byť schopný pochopiť dôvody, prečo je veľmi nepravdepodobné, že takáto Európska služba pre vonkajšiu činnosť e, bude zriadená ako služba v rámci komisie preto musí byť parlament pripravený na rokovania nielen o týchto východiskových bodoch, musí sa zaoberať aj tým, do akej miery bude možné e, pevne naviazať e, takúto autonómnu externú službu na fungovanie komisie, alebo teda na štruktúry komisie. aby to nebol nástroj na medzi, na miešanie takého medzivládneho aspektu, pokiaľ ide o politiku spoločenstva. Aby to skôr e, vytváralo nejaký predpoklad na postupné rozširovanie metódy spoločenstva. tej oblasti, kde Lisabonská zmluva predpokladá práve aplikovanie medzivládnej metódy. Zdôrazňujeme teda tradičné stanovisko parlamentu. Avšak musíme sa pozrieť na to, čo znamená e, pojem autonómne fungujúci servis alebo teda autonómne fungujúca služba naviazaná na komisiu, ako by to vlastne vyzeralo. Prvý bod, pokiaľ ide o parlament, sa musí týkať plnej, plnohodnotnej záruky parlamentného preskúmania, parlamentnej kontroly, predovšetkým rozpočtovej kontroly. Samozrejme, takisto za predpokladu plnej transparentnosti, politického dohľadu nad rozpočtom, nad tvorbou rozpočtu, vrátane absolutória. ako je už dobre známe. Je tu problém. V zmysle článku 319 nie je poskytovaná inštitucionálna záruka, pokiaľ ide o e, právo parlamentu na udelenie absolutória, pokiaľ ide o tento nový oddiel rozpočtu, ktorý má pokrývať administratívne náklady z e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Avšak zároveň by sme mali povedať, e, že v návrhu vysokej predstaviteľky sa objavuje jednoznačný odkaz na udelenie absolutória zo strany parlamentu v súvislosti s touto službou. Čiže je tam politický záväzok načrtnutý a takisto je tu text, e, ktorý sa stal legislatívnym textom. Čiže parlamentu zostáva len opäť zdôrazniť potrebu úplnej jednoznačnosti a úplne jasnej a jednoznačnej záruky. Moje stanovisko sa troška e, odchyluje od názoru e, pani Gresle, pokiaľ ide o špecifické absolutórium pre oddiel, ktorý sa týka administratívnych nákladov na zriadenie takejto služby. Hovorí sa o jasnosti a transparentnosti pokiaľ ide o náš výkon dohľadu a kontroly. Mohli by sme sa odvolať na článok 545 finančného nariadenia, ale e, z toho by vyplynuli podľa mňa pomerne komplikované diskusie v súvislosti s absolutóriom, aspoň na strane parlamentu. Samozrejme, myšlienka e, autonómnej služby. To by znamenalo, že nový oddiel by pokrýval čisto administratívne náklady na takúto službu, ale prevádzkové náklady by boli súčasťou rozpočtu spoločenstva. Parlament teda musí pracovať eh, pri plnej transparentnosti a musí dostať plnú, plnú transparentnosť. A toto bude práve príležitosť, ako zlepšiť a posilniť transparentnosť tým, že požiadame komisiu o to, aby vypracovala celkový komplexný dokument, ktorý bude pokrývať všetky aspekty Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A ja by som doplnil aj informácie o o výdajoch, e, ktoré e, majú byť e, hradené členskými štátmi vrátane do vojenského rozmeru. Potrebujeme mať jasnú predstavu o tom, čo platia členské štáty a čo platí Únia, pokiaľ ide o externú službu. V súvislosti s tým rozpočtom včera sa ukázalo v správach médií, že prebieha diskusia, ktorá sa týka služby, ktorá by mohla byť rozpočtovo neutrálna. Vzniká tu taká, takéto uvažovanie. Myslím si, že Európsky parlament musí uznať eh, potrebu služby, ktorá nebude neutrálna z rozpočtového pohľadu, pretože zakomponovanie diplomatov členských štátov do fungovania tejto služby je nevyhnutné a užitočné. Predovšetkým, keď ide o vytvorenie skutočnej diplomatickej služby, ktorá bude v sebe zahrňať e, to najlepšie, čo ponúka diplomatický zbor európsky. Zároveň sme ale pripravení diskuto- diskutovať o službe, ktorá nebude takéhoto neutrálneho charakteru rozpočtového. Sme pripravení na takúto diskusiu ako parlament. A takisto sme ochotní zaoberať e, sa e, myšlienkou obsazovania postov s ľuďmi, ktorí nie sú z komisie. Avšak toto všetko musí byť naviazané na ochotu e, inštitúcií v iných členských štátoch diskutovať o tejto záležitosti rozpočtu ako komplexnej záležitosti. Hlavne pokiaľ ide o tú službu pre vonkajšiu činnosť. Je tu malý manevrovací priestor. A musíme to vnímať aj vo svetle tých obmedzených zdrojov, ktoré sú v rozpore s ambíciou EÚ. A vlastne tá ambícia mala nejakým spôsobom odôvodniť, alebo išlo o odôvodnenie potreby e, zriadenia takejto služby, služby, ktorá nebude neutrálna e, z pohľadu rozpočtového. V prípade, že príde k navýšeniu počtu zamestnancov, tak takisto sa musia navýšiť zdroje, ktoré sú naviazané na úlohy a na funkcie, ktoré e, musia zamestnanci plniť. Musíme sa na to pozerať vo svetle európskej integrácie a musíme si pripomínať aj subsidiaritu. Ak ale tam dáme dohromady e, zdroje, tak to zjednoduší život, uľahčí to život členským štátom. Je teda veľmi nutné, veľmi silno zdôrazniť na úrovni tohto rozpočtu otázku, e, úlohu, otázku rozpočtu. A akým spôsobom to bude súvisieť s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Takisto sú to otázky, ktoré sa týkajú zamestnancov a náboru. Týmto aspektom sa nemusíme venovať dopodrobná. ale myslím si, že opäť musíme zdôrazniť potrebu úplnej transparentnosti. Zamestnanci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť samozrejme budú, budú im vyplácané mzdy z rozpočtu EÚ. Preto potrebujeme mať plnú transparentnosť a politickú kontrolu. návrhu vysokej predstaviteľky Eštonovej vyslaní národní experti e, zastávajú pomerne nevhodnú úlohu a to je v rozpore e, s tým pôvodne zamýšľaným cieľom. Ďalej je tu otázka kontroly alebo istého, istého, istého, hierarchie pokiaľ ide o implementáciu rozpočtu, tak ako spomínali delegácie a už sa k tomu vyjadrila aj komisia, a zaznelo to aj počas diskusí, ktoré sme viedli, komisia navrhuje, aby tu boli isté, aby boli teda hlavy delegácií, vedúci delegácií, ktorí budú konať v mene komisie Musíme sa ale ujasniť, ako budú fungovať títo zamestnanci, tak aby sme e, sa e, vyhli akékoľvek nejasnosti, keď ide o implementáciu rozpočtu. Takže teraz e, sa dostajem k záveru. Budeme musieť hovoriť znova o interinštitucionálnej dohode, budeme hovoriť aj o stanovisku komisie, tam, kde je to nepriateľné. Budeme musieť sa vrátiť k starej dohode, ktorá však vylúčuje parlament. Parlament by malo mať, má mať posledné slovo, takže to je proti Lisabonskej zmluve. No a potom tu máme prvé konkrétne operácie a ešte je tu aj otázka riadenia finančných nástrojov a otázka záruky parlamentnej kontroly v celom reťazci na všetkých úrovniach finančného riadenia. Musíme taktiež objasniť, že implementácia je niečo pre komisiu, ale je tu niečo ešte dosť nejasné v návrhu Lady Ashtonovej, pokiaľ ide o nástroj pre stabilitu. Tam musíme byť veľmi pozorní pretože spôsob, akým sa návrh zaoberá s aspektom spoločnej zahraničnej politiky, musím povedať, že to dopadne tak, že budeme mať nakoniec samostatnú štruktúru. a takto sa dostaneme mimo riadenia zdrojov spoločenstva. Nechceme už ísť dozadu a potom sa spolu pozrieme podrobnejšie na prílohu, ktorú vysoká predstaviteľka zverejnila a týka sa služieb, ktoré by sa mali dostať do vonkajších služieb A zdá sa, že tematické aspekty, e, ktoré zatiaľ spadajú pod DV, by sa dostali do tejto zahraničnej služby. Ale zatiaľ ešte nie je jasné, aké sú štruktúry, ktoré sa zaoberajú finančnou implementáciou. Prepačte, že som rozprával tak dlho, ale domnievam sa, že tie hlavné body, ktoré som spomenul, by mali byť zapracované do nášho stanoviska pre výbor AFED. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. Myslím si, že to bola veľmi podrobná a jasná prezentácia a je úplne jasné, že je tu niekoľko rozdielných záležitostí, ku ktorým sa musí parlament vyjadriť. Niektoré sa netýkajú priamo rozpočtového výboru, ale niektoré sa týkajú priamo rozpočtového výboru a sú pre náš výbor dôležité. Zatiaľ v zásade parlamente a hovoríme v rôznych pracovných skupinách a výboroch o týchto veciach a v zásade sme sa zamerali na problém vzťahov medzi touto novou službou a inštitúciami, administratívou Európskej únie a členských štátov. Takisto sme sa zaoberali aj vnútornou štruktúrou služby, teda organizačnou štruktúrou, ale budeme tu mať aj stanovy pre pracovníkov, tu bude určite právny boj o tieto stanovy a to spadá pod výbor pre právne záležitosti. No a potom tu máme ešte aj otázku dohľadu Európskeho parlamentu nad zahraničnou politikou Európskej únie a zahraničnou službou ako takou. Politická kontrola zostáva v rukách výboru AFED a pokiaľ ide o finančné riadenie, to spadá pod náš výbor a výbor pre rozpočtovú kontrolu. Pokiaľ ide o otázku absolutúria a finančných nariadení, ktoré spomenul pán Galtieri. A všetko, čím sa zabral Inga Resta. Potom tu máme ďalšiu vec, e, ktorá sa týka nášho výboru a je to veľmi dôležitá vec, ktorú spomenul spravodajca. Na jednej strane je tu otázka, či to bude mať vplyv na rôzne finančné nástroje alebo rozpočtové kapitoly, a položky v rámci zahraničnej e, politiky. Náš pravdajca vám poslal e-mail, e, ktorý je vlastne kopiou anglického dokumentu, ktorý sme znova nerozdali dnes ráno, ale je veľmi dobre napísaný a uvádza všetky rozpočtové položky, e, ktoré možno využiť na financovanie aktivít v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Je tu napríklad susedská politika, potom je tu e, nástroj pre jadrovú bezpečnosť a tak ďalej. A nesmieme zabúdať na ďalšiu rozpočtovú položku, čo je vlastne e, samotná spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a predstupové nástroje. A to je mimoriadne dôležité, pretože ak sa tieto nástroje budú aj naďalej používať a budú ich administratívy e, riadiť, teda predovšetkým Európska komisia, ktorá bola až doteraz odpovedná, tak možno EAS bude tiež môcť do toho niečo hovoriť. Alebo nebude môcť do toho hovoriť a potom situácia bude úplne iná. Na jednej strane máte plánovanie a stanovanie princípov na horizontálnej úrovni, ale aj v rámci krajiny, ktorá ťaží e, z pomoci. No a potom máte politické riadenie na dennej báze a máte administratívne riadenie. Takže sú tu tieto rôzne úrovni a je to veľmi zložité. No je to zároveň veľmi dôležité, pretože tieto nástroje majú byť k dispozícii e, zahraničným aktivitám, ktoré sa konajú v mene Európskej únie. Takže sa budeme musieť pozrieť, čo zostane pod kontrolou komisie, ako je to dnes a čo sa presunie do EAS. To je naozaj e, veľmi dôležité. A o tom sme zatiaľ nehovorili ktoré teda finančné zdroje budú pridelené na zahraničnú politiku Európskej únie? Máme tie nástroje, ktoré sú tu vymenované. E, potom tu máme aj položku pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ale necháme to na súčasnej úrovni, znížime tieto prostriedky, zvýšime, ak áno, tak okolko? Osobne Chcem povedať, že keď tu bude komisár, tak to poviem, ale mal som tu príležitosť eh, povedať to aj komisárovi Barosovi a Lady Ashtonovej. Keď vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku bude žiadať zdvojnásobenie rozpočtu pre zahraničnú politiku, a to je iba hypotéza, tak eh, keď to zasa neurobí, tak e, podkope našu dôveryhodnosť. A myslím si, že bude pre nás veľmi jednoduché vysvetliť, že Lisabonská zmluva ustanovuje možnosť Európskej únie zaujať spoločné stanovisko tam, kde sa to len dá v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Lisabonská zmluva hovorí, že by sme mali mať vysokého predstaviteľa a celý diplomatický zbor pre zahraničnú politiku. No napriek tomu to vyzerá tak, že eh, sa nenajdu na to ďalšie finančné prostriedky, ale to je predsa smiešne. Až doteraz delegácia parlamentu nevyužila prezentáciu údajov pre novú službu, externú službu a dohodli sme sa predsa, že e, budeme o tom rokovať bez toho, aby sme vedeli, koľko finančných prostriedkov bude k dispozícii. E, zároveň sa domnievam, že v rozpočtovom výbore musíme mať na pamäti, že zariadenie bez ohľadu na konečnú štruktúru si bude vyžadovať ďalšie finančné prostriedky. Za niekoľko minút e, komisár Levandovský príde a povie nám, koľko peňazí navrhuje e, Európska e, komisia pre rok 2011. A v rámci strednodobej revízie finančných perspektív predpokladám, že sa tam môžu objaviť nové návrhy zo strany komisie, ale momentálne pracujeme na základe hypotézy, že či už hovoríme o peniazoch pre prevádzku alebo administratívu EAS, nebude to zahrnuté do rokovaní. O externej službe, ale bude to zahrnuté do bežného rozpočtu, tam, kde hovoríme o ročnom rozpočte, alebo kde hovoríme o viacročnom rozpočte, alebo o strednodobej revízii e, finančnej perspektívy. Takže to je všetko, čo som sa povedala. Pani Brentner požiadala o slovo a uvítali by sme keby sa vyjadrila minulý týždeň e, sa objavili problémy a rozhodla sa, že zostane ďalších 9 mesiacov. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Tak toto je naozaj môj posledný týždeň. Chcela som iba pripomínkovať posledné dve veci, ktoré ste povedali. Prvá sa týka programovania a druhá riadenie finančných nástrojov a finančnej čiastky. Mám určité správy, pretože komisia včera rozhodla o neutralite a zároveň požiadali baronku Eštanovu, aby prišla do mesiaca s plánom, v rámci ktorého do roku 2011 alebo 2012 e, predstaví jednu tretinu členov e, služby z členských štátov. Podľa mňa tieto dva návrhy sú v rozpore. Buď by sme mali povedať, že EAS nás nebude stať vôbec nič a v takomto prípade e, bude trvať 5 až 10 rokov, kým budeme mať jednu tretinu členov z členských štátov, alebo povieme si, že je to pre nás priorita, aby sme mali členov z členských štátov a to bude niečo stáť pretože nemôžeme vyhodiť e, každého, kto je v komisii. Nie všetci pôjdu do dôchodku a my musíme myslieť aj na rozhodnutia v členských štátoch. A musíme si aj položiť otázku, prečo potrebujeme o tretinu e, pracovníkov viac, aby to fungovalo. Hovoríme o veľvyslancoch, alebo o kom vlastne hovoríme, keď hovoríme o tej tretine pracovníkov e, títo ľudia budú pracovať len tam, kde to bude treba, alebo príjmeme všade, e, alebo budú pracovať iba vo vonkajšej službe v Európskej únii a v OSN v oblasti krízového manažmentu. A neviem, či nám členské štáty vôbec dajú takýchto pracovníkov. Viem si predstaviť, že majú iné preferencie. Takže to je dôležitá vec. A pokiaľ ide o programovanie, e, chcela by som hovoriť o tom texte veľmi stručne, ktorý bol distribuovaný. Podľa mňa ten text nie je jasný. E, v článku 8 programovaní v prvom odseku sa hovorí, že služba externej činnosti e, prispeje k riediacemu cyklu a potom sú tu uvedené nástroje a potom na ďalšej strane v odseku 3 sa hovorí o zodpovednosti za e, prípravu rozhodnutí komisie o strategických záležitostiach v rámci programovacieho cyklu a potom sa opäť hovorí o tom, že e, externá služba a komisia majú priamy dohľad a tak ďalej. Takže je to tu trošku nejasné. E, čo bude vlastne úlohou tejto služby vonkajších aktivít voči komisii? Bude to kontrolná alebo nejaká riadiaca funkcia, to by som potreboval vedieť. A ešte by som chcela povedať, že nie som veľmi šťastná e, v bode, ktorý hovorí o nástroji pre stabilitu a nástroji pre priemyselné krajiny, pretože to ani len nezostáva v kompetencii komisie, ale celé to bude mať na zodpovednosti e, služba pre externé činnosti. Podľa mňa je to úplne nepriateľné. Podľa mňa by to malo byť presne také, ako všetky ostatné nástroje. E, mohli by spolupredsedať, ale dať im to celé do rúk, to sa mi nezdá. táto služba už nebude úplne e, pod kontrolou komisie. Toto sú štyri dôležité nástroje a všetky ich chceli Dieštanova dať e, službe pre vonkajšie činnosti. Mali by sme e, proti tomu protestovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, to bolo naozaj veľmi jasné. Iba jeden bod. Neutralita. Neutralita rozpočtu to nie je veľmi ambiciózny cieľ. To sú naozaj iba pazulky. E, myšlienka zriadenia služby, vonkajších aktivít by mala viesť k úsporám. A chcel by som vás na to upozorniť, pretože až doteraz, keď ide o zamestnancov, A možno si spomínate e, včera na ministrov, ale až doteraz sme považovali za úplne normálne zriadiť e, novú službu, ktorá bude 28. diplomatickou službou úniou, ktorá bude fungovať popri 27, ktoré už e, existujú v členských štátoch. Ak je to naozaj tak, tak je to absurdné a mali by sme to zrušiť. Našim cieľom v parlamente by malo byť, že raz o niekoľko rokov budeme mať Európsku diplomatickú službu, ktorá nahradí tých 27, ktoré máme v členských štátoch. Keď e, to poviem nahlas, tak ma zrejme okamžite niektorí budú si zlikvidovať, ale podľa mňa to by mala byť cieľová situácia. Ak budeme mať 27 národných diplomatických služieb a o 10-20 rokov potom jednu diplomatickú službu, tak je tu e, celá séria aktivít, ktorá nám umožní byť zastúpení v Afrike alebo v USA, v OSN. A momentálne v Afrike iba 4 členské štáty sú zastúpené v Botsvane a 3 z toho sú navyše. A keď e, to myslíme vážne, keď myslíme aj na záujmy daňových poplatníkov, tak musíme byť schopní ukázať, že v celej Európskej únii skutočnosť, že prenášame časť toho, čo sa robí na Európsku úniu, nám umožní urobiť úspory, pretože to znamená, že členské štáty budú môcť znížiť svoje dane, budú môcť ušetriť svoje rozpočty, pretože Európska únia bude konať na miesto členských štátov a to je veľmi zásadné. A taktiež je veľmi dôležité povedať si, že keď to nezdôrazníme eh, v rozpočtovom výbore, tak skončíme eh, v situácii, kedy eh, Európska únia vytvorí ďalšiu vrstvu ktorá bude ďalej zaťažovať verejný rozpočet. A to v čase, kedy členské štáty sa snažia zúfalo robiť úspory. Takže my predsa môžeme usporiť peniaze. Pokiaľ ide o tú diplomáciu, nehovoríme o obrovských finančných prostriedkoch a nehovoríme teda ani o obrovských úsporách v iných oblastiach kde sú spoločné kompetencie, ako je výskum, vývoj. Toto sú oblastí, ktoré spadajú úplne pod členské štáty, kde však môžeme urobiť viac spoločne v budúcnosti. A taktiež je tu viacero otázok, ktoré sa týkajú obrannej a vojenskej politiky. Keď to všetko dáme dohromady, môžeme si potom aj videli, kto čo robí a môžeme veci robiť spolu. A to by sa malo pretransformovať do úspor rozpočtov členských štátoch. Takže by som vás chcel na to upozorniť. Pretože je to paradox, ale ministri si mysleli, že boli veľmi prísni voči rozpočtu, keď povedali, že by to malo byť rozpočtovo neutrálne, ale ja si myslím, že by sme mali povedať, že nie, ak budeme meniť to, kto čo robí, tak to nie je dostatočne prísne. Musíme začať šetriť peniaze, než smieme byť rozpočtovo neutrálni. Všetky ostatné veci, keď budú rovnaké. Inge ambície v tom projekte skutočne zbudzujú obavy. Teda mám tu paralelné organizácie, teda to bude ochromenie na európskej úrovne, ale aj v členských štátoch. E, takže tam má náš predseda naozaj pravdu. Bolo by na čase, aby parlament skutočne bol ambicioznejší ako doteraz. Teda ide o to, vytvorí komisia exekutívnu agentúru, E, z vonkajšej služby, tak e, teda to by sa museli obrátiť na... Je tu teda to, čo mal Koreper na stole včera, teda e, vonkajšia služba ako exekutívna agentúra, to je tak a to musí mať pred očami. To je proti všetkému, o čo sme sa doteraz snažili, čo sme doteraz budovali za 10-15 rokov, pokiaľ ide o finančnú kontrolu, teda je to proti všetkému. Ja teda strácam reč. Teda toto e, je vlastne, tu sa rozchádzame. E, teda e, v zmluve komisia nám podlieha len pokiaľ ide o absolutórium a táto otázka absolutária inštitúcie je, nie je upravená. To musíme vyjasniť, musí nám byť jasné, čo to znamená. Čo to znamená, keď dáme inštitúcii absolutórium doteraz táto inštitúcia nepovažovala ani za potrebné e, byť prítomná v plene, keď sme udelovali absolutórium. To treba vedieť. Teda bolo by možno užitočné, keby si kolegovia sa na toto zamerali. E, e, teda ako členka kontrolného výboru pre rozpočet, to musím zdôrazňovať. Musíme vedieť, čo znamená absolutórium a keď sa niečo nevydarí, tak musí niekto aj odstúpiť a tam sa udeli také veci Takže e, tu dochádza k zmiešeniu finančných kompetencií. Teda ten, kto v mene iného koná a napriek tomu je zodpovedný za chyby, tak to, e, to sa vlastne nemôže udiať. Teda to, čo teraz pani Šnová a rada predložila na stôl a za to sa kritizuje komisia, e, ale nemôže byť kritizovaná, keď sa už nepodiela na tých rozhodnutiach. Takže tá proforma zodpovednosť voči nám a táto proforma e, zodpovednosť nám nejako nepomôže. Teda ten, kto robí rozhodnutia, musí byť zodpovedný. Teda ide tu o obrátenie doterajšieho systému a to musí mať na pamäte. Teda tento dokument, ktorý e, e, kolega Galtieri predložil, je veľmi užitočný. Tam treba hovoriť o programovacích krokoch. A jasne treba povedať, kto teraz, kedy bude robiť aké finančne relevantné rozhodnutia. Je dôležité, aby táto služba robila všetky finančne relevantné rozhodnutia. A e, musí mať e, plnú príslušnosť pre všetky operatívne programy, najmä pokiaľ ide o finančnú stabilitu. Napríklad tiež pokiaľ ide o nástroj na preľudské práva. E, rada chce vylúčiť komisiu z programovania ale čo nám to pomôže, keď oni sú voči nám zodpovední? Tá teda to nám nepomôže. Teda to, čo je teraz na stole od včera, celú tú vec zhoršili a nevylepšili. Mimochodom, vonkajšia služba e, si zabezpečila ešte ďalšiu personálnu e, jednotku, e, oddelenie a to je tak v tom organigrame. Takže to e, e, e si musím ešte... Pokiaľ ide o delegácie, ja som si to všimla, to, čo chce vlastne rada, čiže aby 20 ľudí v delegáciách išli do e, vonkajšej služby. To pri 5000 ľuďoch v delegáciách e, znamená už tisíc ľudí. Teda ten vývoj, ktorý tu je teraz pred nami, je, že rada to, čo sme my umiestnili do komisie, to, e, e, tu si rada chce vytvoriť veľkú zahraničnú vonkačnú službu e, mimo komisie ako exekutívnu agentúru a chce na to prostriedky. A s tým, s tým určite nemôžeme súhlasiť a nemôžeme tam spolupracovať. Takže chcem povedať, všetko so všetkým súvisí a doteraz sme nič neurobili, pokiaľ ide o prvú časť poria- rozpočtového poriadku tá otázka transferov, tá sa tam rieši a to znamená, že keď vonkajšia služba bude inštitúciou, tak musí otázka transferov mať celkom iné úpravy, ako keď by to zostalo v komisii. Teda všetko so všetkým súvisia a prosím vás o pochopenie, aby sme ešte chvíľu počkali. A chcem ti ešte povedať, ďakujem za správu kolegu Gartieliho, teda indikatívny časový plán nie je ani indikatív, ale nie je vôbec tu prítomný. Počas všetkých zasadnutí sme ho nemali, to znamená, že ani nemôžeme ešte nič robiť. Ja som znepokojená, pretože v súčasnosti operatívne programy e, prechádzajú do vonkajšej služby a mne to nepomôže, keď potom komisia bude mať formálnu zodpovednosť, ale nemôže robiť rozhodnutia. A <laughs> tí, ktorí zostanú ako hlupáci e, v celej tejto veci, budú vlastne odborné výbor, lebo, e, lebo tí zostanú tu na ako obidené. Teda, kolegyne, kolegovia, to, čo tu máme v procese absolutária, e, je problém. Teda tí, ten, kto nám sa zodpovedá, je vlastne len Európsky parlament. Ale pri rade to začína byť už zaujímavé to, čo máme v prípade radi v, v zahraničnej službe, to by sa malo vlastne e, naplniť ako skutočnosť. Tu ide o to, aby sme skutočne konkrétne veci položili na stôl a aby nám bolo jasné, čo to znamená. A tým som vlastne už e, aj e, zodpovedala to, čo som chcela. Ďakujem, Inge. Jehan Ferm eh, požiadal slovo. Sa... Ďakujem, eh, pán predseda. Áno, pán predseda, vy ste eh, sa dotkli toho prvého dôležitého významu, teda pokiaľ ide o rozpočtovú neutralitu, tak nemôžeme sa pozerať na tú novú službu ako dodatočnú to by bolo kontraproduktívne. Musíme zahrnúť tento potenciál e, úspor v členských štátoch, lebo inak sa nikam nedostane. Vy ste to veľmi správne povedali. Ten teda druhý, ten druhý bod. Roberto sa toho krátko dotykol, Je to ale pre, podľa mňa veľmi dôležité. Teda, o čo ide v tomto balíčku? My hovoríme o finančných nástrojoch, o nariadeniach, hovoríme o e, personálnych otázkach, ale musíme naozaj trvať na tom, aby tento balíček e, zahňal nový návrh pre medziinstitucionálnu dohodu. Lebo inak sa dostaneme do problémov, pokiaľ ide o vplyv parlamentu, pokiaľ ide o CSFB. My musíme na tom dotrvať. Teda ide o celkový e, díl, e, pokiaľ ide o medziinstitucionálnu dohodu, lebo inak e, to nebude priechodné v Európskom parlamente. To musíme zdôrazňovať, pretože niekedy sa na to zabúda. Teda medziinstitucionálna dohoda popri otázkach personálnych a rozpočtových. To je veľmi dôležité. Ďakujem, milý kolega. Naplno zdieľam váš názor. Ehm, myslím, že to je aj Majerov názor. Áno. Naozaj tie kapitoly a e, oceky, ktoré sú e, e, v tom návrhu rozpočtu pre vonkajšiu službu, tie vyžadujú revíziu. Pretože to, čo je teraz pred nami, to nezodpovedá tým potrebám, o ktorých hovoril kolega Galtieri a aj iní kolegovia v iných súvislostiach. Teda ide o rozpočtové položky až po e, nových e, zvláštnych predstaviteľov, kde by boli vlastne umiestnení, boli by v kategórii 4, alebo boli by e, v správnom rozpočte teda alebo tu ide o výmenu veľvyslancov vysokým predstaviteľom. Teda vyžaduje to vlastne kompletnú revíziu tejto kapitoly a musí to e, vlastne zostať otvorené tak dlho, až kým nebude pred nami užitočný balíček. A teraz, čo hovorila e, kolega Gressler, teda keď dôjde ku zmiešaniu kompetencií e, v viacerých viacročných programoch, či už to je susedská politika alebo čokoľvek ďalšie, čo to znamená pre existujúci právny základ e, viacročných programov pretože podľa mňa väčšina týchto programov zodpovedajú e, spolurozhodovaniu alebo e, súhlasnému konaniu. A teda sa to dotýka aj komisie. Komisia navrhuje, komisia podáva správu, komisia navrhuje stratégie. A keď e, je to celé také hmlisté, pokiaľ ide o príslušnosti, pokiaľ ide o vonkajšiu službu na jednej strane a e, e, služby komisie na druhej strane, tak to potom nebude dobre fungovať. Takže určite treba položiť otázku, či právny základ viacročných programov, keď sa uvedeme určitým smerom, e, nevyžaduje isté rokovanie Takže nie je možné, aby sme sa pustili do nejakých e, e, mlistých e, právnych krokov, čo by sa nakoniec akože muselo akceptovať. Takže prosím, aby sekretariat sa zvenoval tejto otázke, čo to znamená, pokiaľ ide o prispôsobenie právneho základu viacročných programov. To nemožno len tak nechať jednoducho prejsť. Vyžaduje to v najhoršom prípade aj nové prerokovanie existujúceho právneho základu viacročných programov v zahranično-politickej oblasti. Merci, merci, cher collègue. Donc je vous... Ďakujem, e, milý kolega. Teraz navrhujem, aby sme tento bod teraz ukončili a e, hneď dáme slovo komisárovi Levandovskému. Eh, chcem sa komisárovi poďakovať, že eh, je ochotný prísť, eh, bol ochotný prísť do tohto výboru a to hneď po zase.